predseda komisie. Hlasovanie sa uskutoční zajtra cez obed. Dámy a páni, naša schôdza pokračuje zajtra 6. júla 2010 od 9. do 13. a potom od 15. do 19. respektive 20.30, potom 20.